Sí. Buenas tardes. Vamos a continuar. Dobrý deň. Budeme pokračovať v našej schôdzi. Budeme pokračovať 12. bodom týkajúcim sa priorit chorvátskeho predsedníctva vo vzťahu k nariadeniu o e, ochrane súkromného života a osobných údajov v elektronickej komunikácii. Teraz tu vítam pána Josipa Vilavera, ktorý je štátnym tajomníkom pre námorné otázky a otázky infraštruktúry a dopravy a je zodpovedný za toto nariadenie spomínané v rámci e, chorvátskeho predsedníctva. Je to nariadenie o elektronickom súkromí Chorvátsku Ministerstvo pre námorné otázky, dopravu a infraštruktúru je príslušným orgánom a Ministerstvo spravodlivosti a Ministerstvo vnútra majú na starosti ostatné spisy týkajúce sa ochrany údajov a do výboru LIBE prídu budúci týždeň, aby sme diskutovali o zvyšných spisoch súvisiacich s ochranou údajov. Návrh nariadenia o elektronickom súkromí bol predstavený komisiou v januári 2017 ako výbor LIBE. Schválil svoje stanovisko v oktobri 2017 ohľadom textu, ktorý bol na plenárke schválený. Tento spis na rade, aby sa to trochu skomplikovalo, má na starosti pracovná skupina pre telekomunikácie, ktorú netvoria rovnakí zástupcovia členských štátov ako tí, ktorí majú na starosti GDPR. Takže takto vyzerá situácia. Rôzne predsedníctva už na tom pracovali, no a bohužiaľ sa nepodarilo dohodnúť na tomto návrhu za fínskeho predsedníctva v decembri. A teraz prichádza chorvátske predsedníctvo, ktoré sa ponúklo, že predstaví svoje priority v súvislosti s týmto dôležitým spisom. Taktiež je treba povedať, že pán Campo Sanchez Bordona, všeobecný advok, generálny advokát, predstavil minulý týždeň svoje stanovisko ohľadom tejto témy. Takže ďakujem pán Vilader za vašu návštevu vo výbore LIBE. Máte slovo a je pre nás cťou vás tu môcť privítať, aby ste prednesli vašu prezentáciu. No a potom uvidíme, aké budú otázky k tejto téme. Ďakujem, máte slovo. Vítam vás. Ďakujem. Milí, milá pani prvá podpredsednička, vážne členova výboru, dobré popoludne všetkým. Ďakujem za to, že ste dnes prišli a preukázali váš záujem. Je pre mňa veľkou cťou hovoriť dnes v Európskom parlamente v mene Chorvátskeho ministerstva pre E, námornú dopravu a e, infraštruktúru a taktiež mene chorvátskeho predsedníctva EÚ. Predstavím vás, vám teraz naše priority v tejto oblasti e, ohľadom bodov, ktoré sa týkajú aj vás a vášho výboru. Volám sa Josi Bilaver a som štátnym tajomníkom Ministerstva pre námornú dopravu a infraštruktúru a okrem iného sú zodpovedný aj za politiku v oblasti telekomunikácií, Pripravil som si svoju prezentáciu, prezentáciu priorít v mojom jazyku v chorvačine, takže budem pokračovať po chorvatsky. Kao što znáte, viete, tak e, chorvátske predsedníctvo prichádza vo chvíli, kedy Európska únia čelí veľkým výzvam. Na začiatku nového inštitucionálneho legislatívneho cyklu. Program chorvátskeho predsedníctva vychádza zo štyroch hlavných priorít v súlade s usmerneniami novej strategickej agendy Rady do roku 2024 a taktiež v súlade s programom predsedni- tria predsedníctiev Rumunsko, Fínsko a Chorvátsko. Naším slogom je Silná Európa vo svete plnom víziev. Ako už som povedal, vychádzame zo štyroch hlavných priorít. Európa, ktorá sa rozvíja, ktorá spája a ktorá chráni a ktorá, je, e, ktorá výkona, má vplyv. Takže toto sú naše priority. Predovšetkým, čo týka oblasti telekomunikácií, tak relevantnou prioritou je Európa, ktorá spája. Čo sa týka témy mojej prezentácie, tak je to nariadenie o elektronickom súkromí. Toto je iniciatíva, ktorá má podporiť e, e, predpisy na digitálnom vnútornom trhu, ako už ste počuli na úvod. Pôvodne sa plánovalo, že toto nariadenie vstúpi do platnosti spoločne s GDPR ale toto sa nestalo. Návrh o elektronickom súkromí a príslušné nariadenie ešte je v, legislatívnom postupe a GDPR už sa nejakú dobu implementuje. Naše predsedníctvo je siedmým predsedníctvom, ktoré chce dosiahnuť určitý pokrok, no naši predchodcovia sa veľmi snažili o kompromis, tak aby legislatívny postup mohol pokračovať aby medzištitucionálne rokovania mohli začať. Ja by som rád eh, zdôraznil úsilie fínskeho predsedníctva. Oni sa snažili dosiahnuť všeobecný prístup pre eh, konkrétne body, ale na úrovni Koreperu tento kompromis nebol schválený a tým pádom sme v situácii, kde je treba znovu začať diskutovať o všetkých nedoriešených otázkach, aj treba sa dohodnúť. No a tie nedoriešené otázky vôbec nie sú jednoduché. Týkajú sa niektorých veľmi základných prvkov tohto návrhu a síce vzťah ku GDPR, kde sa jasne vymedzuje rozsah pôsobnosti GDPR a taktiež rozsah pôsobnosti návrh, návrhu nariadenia o elektronickom súkromí. Okrem toho sú tu ďalšie nedoriešené otázky, ako napríklad e, dôvody na umožnenie spracovania, taktiež využívanie cookies, ktoré, e, kde sa umožňuje pri návšteve webovej stránky e, zbieranie údajov. Ďalej sú tu institucionálne ustanovenia, možnosti pre rôzne národné orgány, aby mohli mať na starosti rôzne fázy implementácie nariadenia. Toto nebolo v pôvodnom návrhu a vypracovalo sa to e, v priebehu rokovaní. Taktiež je tam boj proti e, zobrazovaniu e, sexuálnej detskej pornografie, a taktiež e, otázka uchovávania údajov na účely boja proti trestnej činnosti. Takže ako vidíte, nie je to skutočne jednoduchá úloha, sú tu rôzne prekážky, ktoré stoja v ceste návrhu o elektronickom súkromí a my sa snažíme nájsť e, akceptovateľné riešenia. Avšak som presvedčený, že nám ide všetkým o rovnakú vec. Chceme mať nariadenie, ktoré by prinášalo do ochrany súkromia našich občanov vysoké štandardy, tak aby sme mali jasné štandardy a právnu istotu pre našich občanov aj pre priemysel, ktorý musí mať dostatočný priestor na inováciu a rozvoj. Čo sa týka ďalších priorít, tak môžem povedať, že budeme naďalej spolupracovať s komisiou, že sa budeme snažiť zaručiť konektivitu a vytvoriť jednotný digitálny trh Rozmiestnenie siete 5G, toto je ďalšia z našich priorít. Veríme, že závery rady, ktoré boli schválené za fínskeho predsedníctva, sú veľmi relevantné a vítame implementáciu. Sú tu ďalšie iniciatívy, ako napríklad e, umelá inteligencia. Tu čakáme na návrh komisie, ktorý pravdepodobne príde najprv v podobe bielej knihy. No a potom plánujeme o tomto diskutovať, aby sa zaručilo, že budúca legislatíva bude mať tú správnu podobu. No a samozrejme, Musíme zaručiť, že všetky naše aktivity budú v súlade so zelenou dohodou a taktiež s tým, že je treba sa pohnúť smerom ku klimaticky neutrálnemu hospodárstvu. Ďakujem pekne za váš e, prejav. Skutočne ste hovorili konkrétne a zároveň aj stručne. Máme tu taktiež spravodajkyňu pre tento dôležitý spis, je to pani Zipol. A potom dostane slovo. Ona, ale aj ďalší poslanci, ktorí sú tieňovými spravodajcami k tejto téme. Pani Zipel ako prvá, ako spravodajkyňa. Ďakujem. Ďakujem chorvátskému predsedníctvu za túto prezentáciu. Chcem sa stručne vrátiť niektorým diskusiám, ktoré tu prebehli dnes ráno keď bol obvinený náš parlament v rámci diskusie o teroristickom obsahu online a o elektronických dôkazoch, že veci blokujeme a že e, konáme so sklzom, ale to nie je pravda. My si robíme vážne svoju prácu. Na druhej strane, hlavne zo strany komisie, som nepočula, že by kritizovali radu, pretože rada je príliš pomalá. No a toto nie je kritika chorvátskeho predsedníctva, ale členských štátov a rady celkovo. Pretože teraz, pokiaľ som správne počula, tak ste povedali, že už toto je siedme predsedníctvo, ktoré sa do určitej miery zaoberá otázku elektronického súkromia, no a nadiaľ nemáme riešenie ani odpoveď. Ďalej ste správne povedali, že keď sa predstavoval tento spis, tak si komisia myslela, že to je len taká mladšia sestra GDPR, tak by malo byť veľmi ľahké o tom rozhodnúť a pridružiť to ku GDPR. No a to sme robili z dvoch hlavných dôvodov. Poprvé, existujúca smernica o elektronickom súkromí bola implementovaná rôznymi spôsobmi. Často nebola riadne implementovaná a toto bol jeden z dôvodov, prečo sa žiadalo o nariadenie. Druhý dôvod bol ten, že smernica už nie je aktuálna. Napríklad bolo treba vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých aktérov v tejto oblasti. Na jednej strane Telekom a potom na druhej strane všetky ostatné služby. Takže o toto išlo, no širší kontext bol taký, že okrem GDPR my musíme chrániť dôvernosť komunikácie. Toto je totiž dôležité základné právo. Takže skutočne je veľmi znepokojivé, že členské štáty nerobia pokrok aj v tomto ohľade. Namiesto toho, aby sme sa sústreďovali na hlavné prvky elektronického súkromia, tak rada prináša nové aspekty, aby sa to celé ešte skomplikovalo. Napríklad diskusie o uchovávaní údajov alebo zadržiavaní údajov. Prepašte, ale pokiaľ členské štáty chcú tam mať zadržiavanie údajov, tak v poriadku. Urobte si k tomu e, novú legislatívu alebo požiadate komisiu, ale nemôžete to vložiť do spisu určitého legislatívneho charakteru. Pokiaľ niektoré členské štáty tam chcú mať výnimky správa na ochranu dôvernosti komunikácie, Napríklad, dobre, detská pornografia, sexuálne zneužívanie detí, tam musí byť nejaká výnimka. Prepačte, toto je závažná trestná činnosť a to musíme pracovať. Ale nemôžete túto výnimku vložiť do zákona, kde sa hovorí, že musíme eh, chrániť dôvernosť komunikácie. Pokiaľ máte presný spis a máte dôkaz, že niekto je zapojené do takejto trestnej činnosti alebo do iného typu trestnej činnosti, tak potom už o tom musí niekto rozhodnúť v Európe, buď prokurátor alebo sudca, že v tomto prípade sa dá zasiahnuť do súkromia, ale nemôžete z toho urobiť všeobecnú výnimku v rámci spisu, ktorý jasne hovorí o dôvernosti komunikácie. Okrem toho, samozrejme, by som chcela mať nejaké rozhodnutie rady, aby už sme konečne mohli spustiť trialóg, no ale pokiaľ komisia nie je ochotná, tak možno to môže urobiť rada, pretože v niektorých prípadoch už sme mali rozhodnutia, kedy orgány na ochranu údajov zistili, že kombinácia smernice o elektronickom súkromí a GDPR spôsobuje, že niektoré e, postupy sú ilegálne, že treba spustiť postupy pri porušení. A pokiaľ komisia nie je ochotná zahájiť takéto postupy pri porušení, tak možno rada by do toho mohla vkročiť. No a snáď nakoniec členské šaty budú ochotnejšie a povedia, dobre, vypracujeme rozhodnutie o elektronickom súk- súkromí a potom príde viac a viac postupov pri porušení a bude môcť vyvíjať väčší tlak na členské štáty, ktoré nie sú ochotné takto postupovať. Ďakujem. Ďakujeme pani Zipo. Ako spravodajkyni vám ďakujeme za prezentáciu. Pani Inetfeld sa chce vyjadriť mene obnome Európa ako vás spravodajkynia. Ďakujem. Pani predsednička. Budem hovoriť stručne, chcem e, zopakovať niečo z toho, čo povedala spravodajkyňa. Skutočne je veľmi otravné, že už viac než dva roky čakáme na niečo. Myslím, že v decembri 2017 už sme schválili náš dokument a skutočne je to smiešné rada v mnohých oblastiach vôbec nepostupuje zodpovedne ako zákonodárca. No a komisia je tu a počúva túto diskusiu. No a vyzerá to tak, že kedykoľvek sa rada nedohodne, tak komisia stiahne návrh. No ale nie je to preto, alebo nemôže to takto byť, že rada sa nedohodne a v podstate zneužíva tie svoje právomoci a komisia potom bude stiahovať všetky návrhy. Takže nede to len o podstatu veci, o ktorej tu dnes diskutujeme, ale aj o to, aké väčšiny sa môžu na rade dosiahnuť. Pretože vidím, že na rade je často tendencia neaplikovať ustanovenia Lisabonskej zmluvy a čakať na absolútnu jednomyselnosť alebo konsenzus po druhé, v roku 2017 parlament schválil svoje stanovisko, od tej doby sa toho vo svete stalo veľa. Už sme viac informovaní hľadom toho, ako sa využívajú a zneužívajú údaje, napríklad, aby sa podkopávali naše demokratické voľby. Napríklad Cambridge Analytica. Vidíme určitý vývoj veci. Parlament síce schválil stanovisko, ktoré stanovuje veľmi silný stupeň ochrany, ale dokonca myslím, že ani my sme nepredpokladali všetko to, čo príde za v podstate len dva roky. A toto potvrdilo naše stanovisko. Takže ja dúfam, že ministri na rade si taktiež sú vedomí toho, čo sa deje vo svete a že niečo schvália. Prvou prioritou by bola ochrana občanov, ale aj ochrana našej spoločnosti a demokracie. Ďakujem. Ďakujem pani Inutfeld. A teraz mene zelených EFA bude hovoriť pán Patrik Brajer. Máte slovo. Ďakujem. Ako podali kolegovia, to, že máme právny nástroj ohľadom elektronického súkromia, tak to, mm, tu nám ide o to, že aby sme chránili elektronickú komunikáciu. Nede tu o zosúladne z GDPR, ináč by sme toto nepotrebovali. My chceme zaručiť vysokú úroveň ochrany, pretože elektronická komunikácia skutočne je náchylná k odpočúvaniu, takže potrebuje ochranu, no ale v realite to vyzerá tak, že metadáta ohľadom toho, ako vyžom internete sa pohybujeme, tie sa rutíne zhromažďujú a do veľkej miery sa potom veľkoškálovo sa využívajú. Toto ohrozuje napríklad ochranu novinárskych zdrojov, bezpečnosť údajov, umožňuje to manipuláciu e, mienky, takže tam máme napríklad ten prípad Cambridge Analytica. Nám ide o to, že chceme lepšie chrániť občanov pred e, využívaním a zbieraním takýchto údajov, aby sa zabránilo vystopovávaniu. Hovorili ste o ochrane klímy. Takže myslím si, že toto vystopovanie spotrebovalo veľa energii, takže to nie je dobre pre klímu. To len na okraj. No ale čo robí rada? To je v podstate pravý opak. Absolútne to oslabuje ustanovenia, ktoré sú v smernici o elektronickom súkromí. V podstate ide o viač, väčšie zhromažďovanie a využívanie údajov. Samozrejme tu veľké, veľká priemyselná lobby, aj marketingový priemysel a oni chcú opak toho, čo chceme my. Sú tam ustavenia týkajúce sa cenzúry a filtrovania súkromných správ, ako ste povedali, za predsedníctvo. Nuž, predstavte si, že by na pošte vám otvorili vašu osobnú poštu a povedali, my kontrolujeme len, či tam nie sú nejaké nezákonné obrázky. Dokážete si predstaviť, že by v demokracii niekto otváral alebo čítal súkromné správy, len keby dačo? Myslím, že niečo také nechceme. A taktiež je to rovnaké v prípade ostatných metadát, že by sa v podstate tým otvárali zadné dvierka e, plošnému zadržiavaniu údajov ľudí, ktorí nič netušia. Takže myslím si, že skutočne toto je na také veľkej škále, že sa to dá že Európsky súdny dvor to označil už viackrát ako absolútne porušovanie základných práv a rozhodne neakceptovateľné, aby sa otvárali takýmto praktikám zadné dvierka. Takže na záver by som chcel povedať, že my budeme zúrivo bojovať a protestovať proti akémukoľvek pokusu zmierniť súčasné ustanovenia smernici o elektronickom súromi, súkromí. Máme tam už služby OTT, eh, tie sú tam aj tak tí sú súčasťou nového režimu. Takže pokiaľ chcete predstaviť niečo, o čom by sa dalo diskutovať, tak musíte zaručiť, že budete chrániť občanov pred e, odpočúvaním a dohľadom lepšie než v minulosti a nie horšie. Ďakujem a teraz mene skupiny GUE bude hovoriť, e, myslím, pani Cornelia Ernst, máte slovo. Myslím, že toto je veľmi dôležitá rozprava. Teší ma, že ju vedieme, aj keď mi nie je celkom jasné, prečo začíname teraz práve týmto. Nuž, ale dobré, beriem na vedomie, že takto začíname eh, vaše predsedníctvo. Vrátim sa teraz k ochrane eh, údajov v elektronickej oblasti. Prečo sa veci nehybu ďalej na rade? Eh, kde eh, to momentálne zlyháva. Eh, necháte to všetko bokom, rozhodnete sa teraz zrazu začať robiť niečo úplne iné. Zaujímavé ma podrobnosti z vašej strany k tomuto. A ešte niečo zásadné. Na jednej strane hovoríme o tom, že chceme bojovať proti terorizmu, Chceme toho robiť čo najviac na sieti trestnoprávne opatrenia lepšie presadovať. Na to potrebujeme údaje, meta údaje. Hovoríme o priemysle 4.0 s nekonečne mnoho dátami, ktoré budeme potrebovať. E, sú to čoraz väčšie hory dát a čoraz viac mi tu chýba, aby sme zároveň e, v nakom dychu spomínali aj ochranu osobných údajov a nevnímali to len ako niečo, čo treba relativizovať, aj keď uh, hovoríme potom o uh, dešifrovaní a podobne. Ja tu vnímam tento obrovský problém a chcem sa k tomu vyjadriť. Ak to bude takýto nepomer medzi ochranou údajov a tým, kde je potrebné zbierať údaje a uchovávať ich, ak tu bude narastať takýto rozpor a ja vidím práve na rade takýto rozpor e, voči pozíciám, ktoré sme si vytvorili v tejto oblasti v Európskom parlamente. Dohľad nadobudol obrovské rozmery bez toho, že by sme to vôbec boli vopred tušili, bez rozdielu, tu ide o všetkých občanov. Ja sa pýtam, máme tu e, GDPR, rozsudky súdneho dvora, takže e, kde sú vaše snahy, aby ste znovu nastolili vyváženosť? a aby sa tu vlastne nastolila rovnováha medzi tým potrebným e, zhromažďovaním údajov napríklad v oblasti boja proti terorizmu, e, v trestnej oblasti tam nemáme nič proti tomu, no a e, ochranou osobných údajov, ktorá je stále podrývaná. Bolo by veľmi dôležité pre mňa, keby ste sa k tomuto konkrétnejšie vyjadrili. Ďakujem. V mene EPP žiada slovo pán Ressler. Môžete hovoriť. Madam Chair, and... Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem štátnemu tajomníkovi za prezentáciu eh, priorít chorvátskeho predsedníctva eh, v tejto téme. Rád by som teraz prešiel do chorvačtiny. Veľa diskusí momentálne prebieha, pokiaľ ide o príjmanie nových pravidiel v oblasti ochrany osobných údajov. Zároveň vieme, že veľká časť tejto diskusie vyvstala v súvislosti s nedávnym prijatím legislatívy GDPR všetci používate elektronickej e, komunikácie e, teraz očakávajú vysoké štandardy ochrany osobných údajov. Zároveň však je dôležité vytvoriť bezpečný priestor pre užívateľ nových technológií, minimalizovať e, nebezpečenstvo zneužitia, zneužívania obzvlášť e, zraniteľných skupín, ako napríklad deti, ktoré sa často stávajú obeťami týchto nových komunikačných technológií. Chorvátsko v kontexte tejto diskusie predostrelo e, svoje návrhy a chce ďalej pracovať na týchto návrhoch v oblasti ochrany osobných údajov, pracuje na hľadanie riešení Mojou otázkou je, aké sú špecifické plány odblokovať tento konkrétny návrh a ako sa snažíte dosiahnuť dohodu aj s parlamentom, aj na úrovni členských štátov, keďže 15 členských štátov na rade je proti tomu aktuálnemu návrhu. Ďakujem. Takže chcela by som povedať, komisii, že taktiež mám právo sa vyjadriť, ale okrem toho, tu hovorili priamo k vám ohľadom kompetencií komisie v tomto spisu. Chcete sa vyjadriť? Dobre, máte slovo. Muchas gracias. Um, I think... Ďakujem pekne. Myslím, že niektoré komentáre Ehm, by sme e, radi e, urobili. Mnohí e, spomenuli ochranu dôverného charakteru všetkej komunikácie, obsahu aj metaúdajov, nielen metaúdajov. A zároveň zaznelo, že komisia nekritizuje radu, ak to rade dlho trvá, ak tu dochádza k zdržaniam na rade. Ja si myslím, že sa môžete spýtať aj zástupcov rady, aj predsedníctva, ktorí vám potvrdia, ako e, často e, nadnášame na pracovných e, skupinách rady, že treba postúpiť ďalej. Povedali sme to aj na koreperi, aj na stretnutiach ministrov, takže takáto kritika tu odmietame. No a potom k otázke, či e, komisia sa nezaoberá vymáhaním. My sme minulý týždeň, e, pardon, minulý rok e, sa spýtali členských štátov, ako to vyzerá s implementáciou to, smernice a súlade s, súla, spýtali sme sa aj na súlad s GDPR. Zdá sa, že e, tu e, v niektorých oblastiach vystáva potreba ďalších e, objasnení. My si ale konáme prácu v tejto oblasti, sme v kontakte s členskými štátmi. Komisia zatiaľ nestiahla tento návrh a z vyhlásenia komisie je jasné, že pre komisiu je e, e, táto oblasť veľmi dôležitou súčasťou e, digitálneho jednotného trhu. Bude naďalej spolupracovať s predsedníctvom, s radou a samozrejme aj s Európskym parlamentom, aby sa vlastne práca v tejto oblasti pohľa ďalej. Ďakujem, pán Milader. Teraz máte dosť času, aby ste sa vyjadrili k otázkam a pripomienkám. Prosím. Thank you. Najprije sa zahvaljujem svima vama na komentárima. Rekao... Ďakujem pekne za všetky otázky a komentáre, dokonca za celú tú e, diskusiu, ak to tak môžeme nazvať, e, skôr to má aspekt e, diskusie, než len teda kladenia otázok. A ďakujem samozrejme aj komisii za jej účasť. Táto dnešná diskusia jasne ukazuje, aká zložitá je táto téma, aké bude ťažké nájsť riešenia. Všetky tie pochybnosti, o ktorých dnes diskutujeme, nemajú ľahké riešenie. Vieme teraz veľmi dobre, prečo predchádzajúcich 7 predsedníctiev malo ťažkosti nájsť kompromisné riešenie. Čo je dôležité, čo treba zdôrazniť, je, že by sme sa nemali navzájom obviňovať, obviňovať radu, komisiu, parlament. Sme tu totiž všetci preto, eh, že sledujeme eh, spoločný cieľ, a to ochranu súkromia a takisto nám ide aj o ekonomický rast a investície do inovácií, ale nájsť formulku e, na toto všetko zároveň nie je e, jednoduché. Je to alchymia a tých posledných sedem predsedníctiev nebolo schopných nájsť tú e, správnu formulku, preto nemôžem povedať, že nám sa to podarí, ale čo môžem slúbiť v mene chorvátskeho predsedníctva je, že sa budeme zo všetkých síl usilovať budeme brať do úvahy aj túto dnešnú diskusiu, všetky argumenty, ktoré tu zazneli. Zohľadníme na rade diskusiu, ktorú sme tu e, viedli. V decembri, keď sme mali príležitosť diskutovať s týmito 15 členskými štátmi na tému toho, prečo nesúhlasia s určitými bodmi, no a takisto aj e, vo februári budeme pokračovať v tejto práci. Budeme sa snažiť nájsť e, vyváženosť medzi ochranou súkromia, potrebou e, ďalšieho ekonomického rastu aj inovácií. Vo februári teda predstavíme nový kompromisný návrh a to, čo môžem povedať teraz, je, že budeme v, v dialogu so všetkými členskými štátmi a budeme sa naozaj snažiť e, dosiahnuť dohodu, aby e, sa e, táto dôležitá téma pohla ďalej, aby sme um, prelomili um, vlastne túto aktuálnu uh, situáciu, kedy uh, sú veci zastavené ako som povedal e, v úvode, všetci vieme, aká je naša úloha. Teraz e, chcem preto už len e, všetkým vám poďakovať za, vaši, za vaše otázky, za vaše komentáre a verím, že sa čoskoro uvidíme, keď budeme diskutovať o konkrétnych riešeniach v tejto oblasti. Ďakujem. Želáme vám veľa šťastia. Dúfame, že vaše predsedníctvo prinesie zvraty a že sa odblokuje tento dôležitý spis. Ďakujem, pán Bilaver, ďakujem vám a vášmu týmu. Eh, vamos a esperar cinco minutos. 5 minút počkáme, pred ďalším bodom, takže môžete si chvíľku odpočinúť. Bien. Eh, queridos colegas. Vážení kolegovia, pôjdeme teraz na 13. bod nášho programu. Tam sa hovorí o technických a právnych problémoch v súvislosti s telekomunikačnými údajmi v Dánsku a taktiež využívanie nesprávnych elektronických dôvodov, eh, dôkazov pri e, trestnoprávnych rozsudkoch. Takže ako viete, verejné informácie z augusta 2019 sú v tom zmysle, že dánske úrady oznámili, že 1700 rozhodnutí trestného súdu od roku 2012 eh, budú zrevidované toto je správa skutočne, ktorá je otriasla. A 6. septembra 2019 sa e, mm, smerovala smerom na komisiu parlamentná e, otázka E002-673-19 a zatiaľ sme na nej dostali odpoveď. Dnes máme výbory LIBE, oficiálneho e, šéfa Danskej policie pre otázky súkromia a taktiež zástupcov eh, občianskej spoločnosti, ktorí budú informovať o tomto prípade a budú nás informovať o tom, aké oficiálne opatrenia eh, prijali danské prihľadanská policia. Ďakujeme za to, že ste prijali pozvanie do nášho výboru pre spravodlivosť, vnútro a občanské slobody. Ďakujem, že ste prišli na našu schôdzu. A ako prvému by som dala slovo pánu Jasperovi Landovi, ktorý je tu z jednotky pre eh, informatiku a politiku danskej eh, policie máte slovo. Pán Lund, neviem, či to vyslovujem správne. Ďakujem, že ste sem prišli. Máte slovo. Um, <clears throat> Vážení eh, členovia výboru LIBE, Dovolte mi, aby som e, toto popísal. My sme e, organizáciou občianskej spoločnosti, ktorá bojuje e, za ochranu súkromia v oblasti digitálnych práv pôsobíme a sme v kontakte s podobnými organizáciami v celej EÚ. Zadržiavanie telekomunikačných údajov a prístup k ním zo strany polície je jedna z oblastí, na ktorých pracujeme od teda už v minulosti E, sledujú sa takto e, vzťahy, miesto e, pobytu a podobne, prístup telekomunikačným údajom. Access to telecommunications data by law enforcement authorities sa spája s rizikami v oblasti ochrany osobných údajov, Eh, je to podchytené aj v judikatúre Európskeho súdneho dvora. Máme tu vážne obavy, pokiaľ ide o využívanie tých telekomunikačných údajov eh, v súvislosti s eh, chýbami, či už na strane telekomunikácií alebo samotných vlastne, policajných orgánov. V takomto prípade E, sú, e, tieto, tieto vyvedú nesprávne závery z e, údajov a teda vytvoria nesprávny profil. To môže viesť k tomu, že nesprávni ľudia sú vlastne vypichnutí pre ďalšie vyšetrovanie a odsudovanie. Treba mať oveľa viacej na pamäti tento problém Treba zabezpečiť, aby tieto údaje boli e, správne. Takýto e, scenár e, s nesprávnymi údajmi. Práve k tomuto došlo v Dánsku na masívnej škále. Problém s týmito nesprávnymi údajmi bol odhalený v novembri 2018 na povrch to vyšlo ale až v júni 2019. E, vychádzalo to z internej policajnej, e, policajného vyšetrovania a takto e, vyvstal aj rozmer celého problému. Ide o 10 700 prípadov, ktoré môžu byť ovplyvnené takýmito chybnými údajmi od roku 2012. Toto je len odhad Eh, prípadov. Nie, samozrejme, akože počet tých osôb, eh, o ktoré ide, ten je oveľa nižší. Toto je len eh, počet tých chýb v systéme, ktoré boli nájdené. Na základe tohto došlo k moratóriu využívania týchto údajov aspoň e, teda ide do, dočasný e, krok. E, hlavný zdroj toho, čo sa vlastne stalo s týmto telekomunikačnými údajmi v Dánsku, vlastne bolo odrazené v správe z októbra roku 2019. Aby som to zhrnul, tieto chyby v telekomunikačných údajoch vystávajú z, eh, z rendánskej eh, policie, po tom, čo teda dostali tieto údaje od mobilných operátorov. Operátori poskytujú údaje v rôznych technických eh, formátoch, ktoré sú konvertované do jedného spoločného formátu. a IT systém na túto konverziu obsahoval určitý timer, ktorý vlastne ne, nepracoval správne, takže niektoré konvertované údaje boli neúplné, niektoré chýbali, niektoré e, záznamy teda boli takto pozmenené. Geografické koordináty sa niekedy e, pozmenili, e, posunuli o 200 metrov. Malo by byť jednoduché vlastne tieto údaje skorigovať ale keďže ide o veľký počet prípadov, poukazuje to na e, vlastne širšie e, problémy, e, systémy na, vyvinuté na konvertovanie, boli vyvinuté interne dánskou políciou. Z časti sa tu pracuje s zastaralými systémami k decembru 2018 neboli žiadne administratívne e, postupy, e, vlastne, ktoré, ktoré by e, sledovali túto, tento postup konverzie. Ministerstvo sa snaží teraz problémy vyriešiť pred dvoma týždňami bolo e, moratórium odstránené, takže máme tu návrat e, do normálnej e, situácie. Tieto údaje sa môžu naďalej, teda telekomunikačné údaje sa môžu nať už opäť v policajnom vyšetrovaní aj v súdnych procesoch uplatňovať ale bude trvať určitý čas, kým sa vyvinú nové IT systémy. Zatiaľ sa bude postupovať cestou manuálnych kontrol E, sudcovia, e, prokurátori a ostatní teda e, dostanú, dostali príslušnú informáciu, ktorá vlastne obsahuje podrobné informácie, napríklad aj o tom, ako sú to údaje generované v mobilných sieťach. Toto je teda pozitívny krok to the nearest mobile tower. So it cannot simply be... <sighs> Nedá sa jednoducho vychádzať z toho, že osoba je blízko nejakej lokality zaregistrovaná s údajmi, to je takmer presnosť GPS týmto sa rieši často vynašaná kritika proti policii a prokurátom, že e, nadhodnocujú e, presnosť mobilných e, lokalizačných údajov Dánska. Polícia a prokuratúra vytvorili task force, ktorá momentálne pracuje na identifikácii a posúdení 10 tisícov prípadov, kde mohlo dojsť k chybám pozičných údajov. Nezap Výsna riadiaca skupina, ktorú menoval ministerstvo spravodlivosti, bude dohľadať na toto task force. Táto práca prebieha, takže zatiaľ sa nemôžem k tomu vyjadriť, ale mal by som povedať to, že bude tu e, auditová stopa, e, aby sme vedeli, čo sa konkrétne použilo v jednotlivých prípadoch, e, čo by potenciálne mohlo komplikovať prácu Task Force. Na záver chcem ešte niekoľko slov povedať k tým lekciám a ponaučeniam z tohto škandálu. Poprvé, je potrebné venovať viac pozornosti riziku chýb v telekomunikačných údajoch, keď ich používajú orgány presadzovania práva. Je to relevantné pre všetkých v trestnom, e, teda v trestnej spravodlivosti od policie až po advokátov a sudcov e, je potrebná debata o tom, aké dáta možno uchovávať, aké sú s tým súvisiace rizika. Dánska skúsenosť so systematickými chybami bude jedinečná a nikdy sa nebude už v Dánsku ani inde v EÚ zopakovať. Avšak sú tu aj iné zdroje chýb alebo nekorektných interpretácií telekomunikačných údajov orgánov presadzovania práva, čo sa ukázalo v tomto danskom prípade. Vždy treba zdôrazňovať, že dáta generované v kontexte poskytovania mobilnej služby e, a po, následné využitie týchto údajov e, je e, účel, na ktorý neboli tie dáta určené. Treba zvážiť to, že mobilné paušály sa stále viac spoliehajú na teda paušálne tarify, programy. Menej pozornosti sa potom venuje presnosti mobilných údajov, ktoré vygenerovali operátori ďalej. Technológia sa vyvíja, nové mobilné sieťové technológie LTE, sieť 4G, voiceové Wi-Fi môžu generovať údaje, ktoré budú eh, odlišné od tradičných mobilných služieb a to tiež môže viesť chybám a e, možno sa niečo nesprávne rozozná, keď budú tieto dáta využívať orgány presadzovania práva. Tým sa dostávam k záveru svojho úvodného vystúpenia a ďakujem vám za pozornosť. Sí, muchísimas gracias. Ďakujem pekne. A teraz odozdáme slovo pánovi Kristianovi Boris Vambergovi, ktorý je e, e, riaditeľom pre otázky ochrany súkromia e, Danskej národnej policie. Máte slovo, aby ste nás informovali ohľadom schválených opatrení, ktoré, opatrení, ktoré budete schváľovať, aby ste vyriešili tieto zistené problémy. Tiež vás tu vítame, ďakujeme. Máte slovo. Tak for formand. Og... Ďakujem pekne. A ďakujem, že môžem vystúpiť a informovať váš výbor o tom, čo sa udialo vo veci dát v Dánsku. Musím povedať, že berieme to veľmi vážne. E, na strane policie a všetkých ostatných orgánov ide o e, dánske trestné veci a celkom určite nesieme zodpovednosť za to, aby neboli nevinné osoby súdené a odsúdené. Treba vychádzať z toho, že polícia um, korektne zaobchádza s dôkazným materiálom a že v takýchto trestných veciach platí aj prezumpcia neviny až do preukázania viny. A tu naozaj došlo k chybám pri konverzii údajov z, telekomunikačných, z telekomunikačnej oblasti. Vtedy jednoducho neexistovali dostatočné kontroly kvality, nebola dostatočná dokumentácia a dôkaz možných chýb. Takže došlo k systematickej e, nedostatočnej reprezentácii, systémové chyby nikto v týchto trestných veciach neodhalil a išlo o poskytovateľov telekomunikačných služieb, ktorí dodávali e, údaje, ktoré neboli dostatočne kontrolované po celé roky. Boli tu chyby, ktoré sa zas a znova opakovali. E, používali sa telekomunikačné údaje v trestných veciach, ktoré však neboli e, detekované žiadnou inštanciou ani e, ani mm, obhajcami, ani sudcami, ani prokurátorov. Treba e, povedať, že je to nesmierne komplexné a preto vlastne ani nebolo možné v takom krátkom čase osvetliť všetky aspekty. Sú to veľmi technické aspekty vo vzťahu k spracovaní údajov, spracovaní údajov zo strany policie. Kolegovia naozaj boli veľmi dôslední, avšak treba chápať aj kontext tohto škandálu na e, úvod sa treba pozrieť na to, ako sú tie údaje postupované. Podľa danského zákona má policia právo e, na pokyn súdu vyžiadať údaje od mobilného operátora, aby bolo zrejme, ktoré SMS-ky boli odoslané kto koho, akým telefónnym číslom, s akým telefónnym číslom zavolal, aby bolo zjavné, kde sa napríklad zalogoval mobilný telefón v určitom čase. No a polícia potom môže vyžadovať tieto údaje z telecentier, um, prístupy k rôznym poskytovateľom uh, telekomunikačných služieb, ak tie údaje sú k dispozícii, tak sa teda stiahnu zo siete. A to sú potom údaje, ktoré my dostávame my ako surové uh, dáta z týchto centier. Centier poskyt- a poskytovateľ nemusí dodávať v štandardizovanom formáte, preto teda tie surové dáta v určitom formáte a policia má potom za úlohu skonvertovať to e, pre jednotlivé trestné veci. Takže policia e, tie dáta v Dánsku dostáva v rôznych formátoch a tieto surové dáta sa potom spracujú a Mm, je tam celý rad riadkov a tie riadky vždy predstavujú nejakú činnosť e, nejakého dátového typu. Čiže jedna aktivita je v tých surových e, dátach, to potom treba sformatovať a vzťahuje sa to vždy na jeden vysielač, e, kadiaľ prešla povedzme nejaká sms -ka. a tie dáta sa potom posielajú Eh, policii, človek dostane návoz s dvomi súbormi dát, jeden sú surové dáta, druhý už je konvertovaný a tie konvertované môžu pochádzať z rôznych zdrojov. Telecenter 1. decembra 2010 ďalej sformatoval, kom, skonvertoval tieto surové eh, dáta a poskytol ich polícii. A potom za normálnych okolností má človek rovnaký počet riadkov ako pri tých surových dátach, aby teda bolo zjavné, či boli dodané kompletne. V súvislosti s touto vecou e, boli odhalené viaceré prípady, kde e, došlo k viacerým rozdielom medzi surovými dátami a konvertovanými telekomunikačnými dátami, napríklad v konkrétnych veciach. Tu máme tri scenáre. Buď neboli všetky mm, surové dáta korektne e, poskytnuté, môže byť chyba v IT systéme, e, pokiaľ je to spracovanie dát e, niektorými povočkami, alebo analytický nástroj nesprávne odovzdal údaje, teda dáta. A v prvom bode teda išlo o chybu v IT systéme, to sme skonštatovali v roku 2019 a bola to systémová chyba zakomponovaná do toho IT systému, ktorá vlastne spôsobila, že e, sa tu vyskytli rozdiely medzi konvertovanými a surovými dátami. V zásade ide o chybu v IT systéme. E, bolo to potom aj opísané a došlo aj k chybe pri konverzii dát bola to dvojaká chyba. Jednak eh, bol aktivovaný nejaký časový spínač v tom IT systéme, pokiaľ ide o dátovanie, alebo teda mm, uvedenie dátumu. No a potom pri konverzii mm, bol zabudovaný nejaký mm, časový kód, aby sa dáta čo najrychlejšie dali postupy jednotlivým policajným zložkám, keď eh, sa dostali do toho centrálneho počítača No a jednoducho chceli ponúknuť vyšetrovateľom službu, aby sa čo najrychlejšie dostali k tým dátam. No tam potom došlo tej, k tej chybe s konverziou, ehm, takže to odovzdali ešte pred ukončením konverzie, čiže mm, boli to nekonvertované dátové sety, ktoré sa poskupili ďalej a v takýchto prípadoch vlastne mal neskôr prísť ešte celý kompletný dátový set, ale neprišiel. To bol určite jeden zdroj chýb, ale aj ďalšie tu boli, napríklad, e, že dáta neboli kompletné. No a tento problém e, bol odhalený a e, tá funkcia sa v IT systéme potom aj vypla. Čo sa týka jednotlivých trestných vecí, videli sme tú chybu a 13. júla 2019 sme sa rozhodli, že všetky trestné veci ešte raz prejdeme, kde by tá chyba bola mohla mať nejaké dôsledky. Mm, centrálna jednotka to teda ešte raz prešla, bolo to vyše 10 tisíc prípadov od 1. januára 2012 do 18.3.2019. Ehm, samozrejme, revízia týchto vecí ešte nie je ukončená je to manuálny eh, vlastne manuálna kontrola, potom eh, bude vydaná správa a pre, predstavené výsledky. To, čo je ešte otvorené, tie pra, trestné veci, napríklad, eh, ak ešte niekto sedí vo vyšetrovacej väzbe, alebo ak sú tam nejaké stiažnosti podané, otvorené, tak ak už boli Ehm, vyslovené, vynesené rozsudky, tak tieto trestné veci samozrejme majú prioritu. Zatiaľ sme nenašli chyby a ak boli nejaké neistoty, ehm, alebo že, že ne, nezistili sme, že by to bolo viedlo k nejakým ehm, nesprávnym rozsudkom. Čo teda budeme mať 2. júla 2019 vznikla nezávislá riadiaca skupina kontrolná, ktorá má za úlohu zabezpečiť, že orgány e, si tieto prípady prejdú, e, treba ich aj kontrolovať a udeje sa to tak, že verejnosť získa plný prístup a budú tam zabudované aj externé prvky kontroly vo vzťahu k tým orgánom. Táto nezávislá skupina pozostáva z jedného sudcu ako predsedu, potom sú tam dvaja obhajcovia E, jeden profesor e, mm, štátneho práva a expert na vyšetrovaciu činnosť. Táto riadiaca skupina má plný prístup k externej podpore, napríklad od počítače expertov 18. augusta 2018. Tu vyšla inštrukcia, čo sa týka prístupu k dátam e, v rôznych súdnych procesoch a do oktobra 2019 sa to aj zrealizovalo. V auguste 2019 mm, bola zadaná externá, bolo zadané externé preskúmanie, aby sa zistilo, kde boli tie zdroje chýb, aby sa dali napraviť vo vzťahu k používaniu telekomunikačných údajov, aby sa následne tie dáta dali používať aj v trestných veciach. Od oktobra 2019 e, sa to potom začalo riešiť a od 19. Hm, maja sa tie údaje opäť e, teda povolili v novej forme, v novom formáte, takže vypracovali sme usmernenia, sú tam tie jednotlivé body uvedené pre politiku, e, prokuratúru, obhajcov, sudcov, aby vedeli, ako to môžu používať e, ako dôkaz v trestných veciach. Čiže všetky prípady jednotlivo sa ešte preberajú, kde sa použili takéto telekomunikačné údaje a Ministerstvo spravodlivosti v oktobri 2019 prijalo rôzne iniciatívy, napríklad tieto pokyny. Chceme zabezpečiť, aby tie dáta boli opäť prípustné ako dôkazy. A teda jednotlivé veci sú podrobne popísané. Bude tam aj návrh zákona, aby sa zaviedla funkcia dozoru pokiaľ ide o požitie týchto údajov, aké sú technické možnosti vyšetrovania vo všeobecnosti a takisto ide o lepšie vybavenie dátového centra policie, teda aby tam bolo viac prostriedkov, aby práca sa sprofesionalizovala a aby bola možná kontrola kvality. A aj táto kontrola kvality mm, centra spracovania dát sa tu má vybudovať, posilniť, aby sa tieto chyby mohli vymýtiť. Ide o školenia, viac e, právomoci aj pre vyšetrovateľov a e, prokuratúru. Je to teda zladené aj s asociáciou sudcov, prokurátorov a aj e, obhajcov. Takže bolo prijatých niekoľko opatrení, Treba na tomto eh, pohľadí vyzvihnúť aj to, že tá aféra samozrejme priniesla veľké otázky, pokiaľ ide o používanie týchto údajov a dát v trestných veciach. Treba eh, to ešte raz prepracovať, treba sa nad tým dobre zamyslieť a určite bude predložený celý rad iniciatív ďalších. No a toľko teda z mojej strany. Ak by ste mali otázky, pokúsim sa ich zodpovedať a snáď ešte doplniť aj nejaké ďalšie podrobnosti k tomu, čo som už povedal. Ďakujem pekne. Bien, agradecemos también a ustedes. Ďakujeme aj vám za vaše vyjadrenie. No a v mene komisie za generálne rediteľstva HOM bude hovoriť pán Lotars. Lotarsky. Ďakujem. Komisia si bola vedomá toho, čo sa stalo e, minulý rok. A my sme to pochopili z kraja tak, že to bol technický problém, problém informatiky, systémov, e, ktoré konvertovali údaje. Čo sa týka toho, ktoré údaje, pardon, ktoré dôkazy sú použiteľné e, v súdnom konaní. My sme túto otázku zblízka sledovali, chceli sme sa pochopiť, čo sa tam presne stalo. A potom keď bola v dispozícii príslušná správa, sme zistili, že ešte tam bola nedostatočná miera monitorovania, e, kontrola kvality. Komisia to vidí tak, že sú to technické, organizačné problémy na dánskej policii a dánskom justičnom systéme a ne pramenia z toho, že by európska alebo národná legislatíva alebo využívanie elektronických dôkazov bola nedostačujúca. Samozrejme uznávame to, že táto situácia je vážna. No a čo sa týka kvality a prípustnosti dôkazov v trestoprávnych konaniach, tak tieto aspekty sú pokryté národnými procedurálnymi pravidlami národných trestných súdov. No a otázky týka, alebo problémy týkajúce sa prípustnosti dôkazov aj dostatočnej kvality, toto musia vyhodnotiť národné súdy. Takže podľa nás, my ako komisia nie sme právomocní túto situáciu vyhodnotiť, vyhodnotiť eh, kvalitu a využitie dôkazov v eh, súdnych konaniach. Toto musí urobiť príslušný národný súd. My by sme chceli v tomto kontexte povedať, že Európska legislatíva na ochranu údajov v tejto špecifickej situácii je tu smernica o ochrane údajov e, v rámci orgánov presadzovania práva. Tam je veľmi dôležitý princíp presnosti osobných údajov, ktorý treba rešpektovať. No a tento princíp je predovšetkým dôležitý v kontexte presadzovania práva a v justičnom kontexte. No a samozrejme, komisia toto vidí tento princíp by sa mal uplatňovať. Monitorovania, a kontrola kvality je taktiež e, zakotvená v európskom európskej legislatíve na ochranu údajov a my tomuto prikladáme veľkú dôležitosť. Ale my nie sme pravomocní konať v tomto konkrétnom probléme. My nemáme kompetencie, aby sme sa zaoberali takýmito otázkami súvisiacimi s kvalitou údajov. Ďakujem. Nuž, nemáte kompetenciu na to, aby ste preskúmali kvalitu údajov, ale rozhodne komisia, keď je svetkom takéto situácie, by si mohla predstaviť nejaký postup. Chcem povedať, že takáto závažná vec v krajine tak pokročilej, ako je Dánsko, to si myslím, že si musíme uvedomiť, že toto je skutočne veľmi výnimočná situácia. No teraz by som odozdala slovo koordinátorke za Obnome Európu, ktorá je tu prítomná, no a potom budú hovoriť poslanci, ktorí sme požiadali o slovo, sa vyjadríme. Pani Inetfeld, Ďakujem, pani predsednička. Myslím, že tu môžem hovoriť aj ako autorka alebo jedna zo spoluautorov eh, parlamentnej otázky, na ktorú sme nedostali odpoveď od komisie. Mňa to vždy znovu udivuje. Na Európskej komisii musí byť predsa oddelenie, eh, ktoré sa zaoberá len otázkami od Inetfeldovej, ale nikdy mi neodpovedali, alebo som im položila nesprávne otázky. No a komisia sem príde a nie by ma upokojil, alebo ešte viacej znepokoja. Takže čo sa týka tej parlamentnej otázky, tak tej sa dostanem o chvíľočku. Samozrejme ma zaujímalo, prečo mi komisia neodpovedala. Ja si robím obavy po tom, čo som počula od vás, keď vy mi poviete, no, legislatíva je v poriadku, len implementácia je problematická. No už tak legislatíva asi nie je v poriadku, pretože tam nie sú dostatočné zábezpeky. Pokiaľ by tam boli bývali dobré zábezpeky, tak by sa takéto niečo nebolo stalo. Hovorili ste taktiež o smernici o presadzovaní práva, to je taktiež smernica týkajúca sa ochrany údajov, no ale chcem podotknúť, že sú ešte mnohé krajiny, ktoré riadne neuplatňujú smernicu o presadzovaní práva, ale namiesto toho pracujú e, v na základe rámcového rozhodnutia o ochrane údajov z roku 2008, veď vtedy ešte neexistovali ani smartfóny. Takže kde si robím najväčšie obavy, je to, že Európska komisia urobila z uchovávania údajov nové náboženstvo. Toto je ten hlavný problém, pretože komisia uvažovala, aké sú nové možnosti, ako navrhnú novú smernicu o chovaní údajov po tom, čo tá predchádzajúca bola odmietnutá Európskym súdnym dvorom a to z dobrých dôvodov. Takže komisia chce navrhnúť novú smernicu, no a teraz vykonáva analýzu, aby pripravili opodstatnenie nového legislatívneho návrhu. No a takto to robíte? A to teraz je ako, že mám vám dôverovať? Takýto postup? komisie, veď skutočne toto nie je absolútne seriózne. Ako povedala už aj predsednička, Dánsko rozhodne nie je bananová republika. Je to jedna z najsofistikovanejších krajín na svete. No a môže sa toho veľa pokaziť a všade, ale niečo takéto malo byť ošetrené v zákone. A pokiaľ komisia je slepá voči takýmto rizikám, tak ja absolútne neverím v nič, čo nám tu môžete navrhnúť. Teraz, čo sa týka to špecifického dánskeho prípadu, by som rada poďakovala no, našim dvom hosťom, že sem prišli a že sa vystavili našim otázkam. Nie som si istá, či som správne pochopila, možno to bolo kvôli prekladu, ale podal pán Svanberg, že neboli žiadne prípady kde by súd dospel k inému záveru? Pretože pokiaľ to chápem správne, tak 32 ľudí bolo prepustených po zistení. No a teraz hovoríme o ľuďoch, ktorí boli nevinne vo vezení, no ale možno tam boli nejakí ďalší, ktorí boli prehliadnutí, nejakí páchatelia, ktorí neboli chytení. Môžete sa vyjadriť aj k tomuto? Ďalej. pracujete s otázkou uchovávania údajov, ale hovoríte, že riešite rôzne problémy. Napadlo vás, že by ste mohli pracovať možno s inovatívnejšími, novšími nástrojmi, ako napríklad Clearview. Ten sa taktiež testuje. Tam využíva sa tam rozpoznávanie tvári. Je tam najlepší software tejto oblasti. No a nebolo povedané, že aj policajné zložky v Európe využívajú tento nástroj. Takže teraz ku komisii a k našej otázke. Ešte. Prvá otázka bola, či tieto zistenia sa stanú súčasťou vašej analýzy. No a podľa toho, čo ste povedali, tak si robím obavy. No a po druhé, aké dôsledky toto bude mať pre európsku justičnú a policajnú spoluprácu, napríklad v súvislosti s elektronickými dôkazmi, európskym zatýkacím e, príklad, e, príkazom, v súvislosti s interoperabilitou a tak ďalej, pretože dánske orgány riadne zareagovali, ale pokiaľ sa tieto údaje zdieľajú, no a chyby cestujú po celej Európe, tak bude veľmi ťažké to napraviť. Ako to komisia vidí? A aký dopad toto bude mať na výmenu informácií, vzájomnú právnu pomoc a policajnú istúšiu spoluprácu s tretími krajinami mimo EÚ, ktoré používajú podobné systémy zadržiavania údajov. Takže my si robíme obavy. A to nie preto, že si myslíme, že by policia nemala mať možnosť robiť svoju prácu, ale ide o to, aby sa chytali páchatelia. A nie nevinní. No a teraz takéto aktivity sú ohrozené, takže prosím vaše odpoveď. Ďakujeme. Pani Tfeld prišiel, predseda výboru, ale Teraz by som ja položila moju otázku. Neviem, či vaša krajina tento aspekt e, prednesla na rade, keďže to je skutočne riziková situácia, no a či rada má v pláne vydať nejaké varovanie v súvislosti s tým, čo vy určite ako potrebný krok, aby sa zaručilo to, že v podstate takýto milný krok ovplyvne negatívne tisíce súdnych prípadov, pretože v podstate to nám hovorí sedliacký rozum, nie len zákony. No a zákonodarci a výkonná moc musia vždy konať podľa sedliackého rozumu. Aj v takomto prípade. No a po druhé, je zásadné um, um, dodržiavať reťazec uchovávania e, dôkazov. Takže pokiaľ je to nejaká závažná trestná činnosť, tak je treba um, si uvedomiť, že to napríklad e, rozhodnutia o odňatí slobody alebo o tom, či sa uložia nejaké iné opatrenia. No ale je to otázka beztrestnosti, to je závažný aspekt. V týchto 10 tisíc prípadoch sú tam vraždy, e, pranie špinavých peňazí. Sú to skutočne trestnoprávne e, prípady, ktoré sú závažné, a taktiež je tam napríklad možnosť, že advokáti by v podstate mohli mm, rôznymi spôsobmi dosiahnuť anulovanie mnohých týchto prípadov a mnohé z nich sú to skutočne závažné prípady, závažné trestnej e, činnosti, e, ktoré mali dopad na ľudský život alebo možno nejaké trestné činy voči spoločnosti, korupcia, branie špinavých peniazí a tak ďalej. Takže toto je moja otázka. A teraz by som už odozdala slovo pánu predsedovi, ktorý prišiel. Thank you, dear colleague. Ďakujem, eh, vážená kolegyňa Majta Pagathartundua, za to, že si predsedala tejto časti schôdze. Ďakujem. Potriasol som si rukou s našim hosťom. Opäť som predsedom teraz ja. A ďalej bude hovoriť pán Brajer, pokiaľ sa nemýlim. Máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať panelistom, vy, ste s nami, vy s nami diskutujete o, to, diskutujete o tom, čo sa môžeme poučiť z tohto dánskeho škandálu. 30 ľudí bolo prepustených z väzenia. To skutočne obrovský škandál. My by sme mali na to sa zamerať. No a je škoda, že už tu nie je predsedníctvo rady, lebo by bolo treba aj s nimi o tom hovoriť. Keď sa pozriem na zistenia vašej komisie. Sú tam skutočne alarmujúce zistenia. IT systémy sú neaktuálne, ťažko sa udržiavajú, alebo je tam len nejaký jeden zamestnanec, ktorý sa to všetko stará, nie je tam žiadna riadna kvalita, eh, kontrola kvality. Taktiež, čo sa týka eh, presnosti mobilných údajov, tá je často preceňovaná. No a pre mňa je najzaujímavejšie to, čo hovoríte na záver, a síce, e, že je tam varovanie ohľadom kvality údajov, že vyšetrovatelia by mali predkladať e, správy ohľadom e, kvality. No a Mňa by zaujímalo, tieto postupy, ktoré ste si stanovili, a vyzerá to tak, že nevyriešia všetky problémy, ale aspoň nejaké áno, tieto postupy či by nemalo byť využívané v ďalších členských štátoch, možno aj v tých, e, o ktorými ste, s ktorými ste sa podelili svoje údaje. Takže myslím si, že treba sa poučiť z tohto prípadu v tom zmysle, že komunikačné údaje sú vo všeobecnosti nástrojom, ktorý narúša súkromie, ale taktiež je náchylný na chybovosť No a zbieranie a spracovanie týchto údajov by sa malo obmedzovať len na absolútne nutné prípady, takže žiadne generalizované zbieranie a zadržiavanie všetkých údajov, všetkých osôb. Takže keď požiadam, keď predpokladám, že by sa dalo pred ísť tomuto prípadu, pokiaľ by e, príslušný zákon v tomto zmysle nebol v platnosti, predpokladám teraz správne. No a v podstate sa tu narúša alebo nerešpektuje judikatúra e, z Európskeho súdneho dvora. Komisia by teda mala začať e, postup pri porušení voči Dánsku za to, že majú takýto zákon ešte stále v platnosti. No a nemali by ste možno navrhnúť ďalší európsky nástroj potom čo ten posledný bol zrušený Európskym súdnym dvorom. A toto by viedlo možno k inej situácii. Takže chcem sa opýtať komisia, taktiež zástupcu dánskej vlády, Podelili ste sa o tieto informácie s ostatnými členskými štátmi? Existuje nejaká analýza situácie v inom štáte? Možno, že tam majú podobný problém so svojimi systémami? Stále sa hovorí o spolupráci v oblasti bezpečnosti, ale tu v tomto, tejto oblasti ide tu skutočne o bezpečnosť ľudí, ktorí boli zatknutí, tá vyzerá, že tam nie je absolútne žiadna spolupráca. No, nesúhlasím s tým, čo hovorí komisia, že EÚ tu nemá kompetencie. Nuž už je zrejme, že nemáme dostatok európskych štandardov ohľadom dôkazov, ohľadom zbierania údajov v policajných postupoch. A je tu potrebná spolupráca, ktorá prebieha v policajnej oblasti. Mohli by ste prosím vysvetliť, že absolútne nekonáte po tomto zásnom prípade, ktorý sa dostal na verejnosť. Dokážem si predstaviť, že boli iné prípady, ale o tých sa na verejnosti nevie. Ďakujem. Teraz pán Körner. Pán predseda, ďakujem. Ja tiež rovnako ako kolegovia som šokovaný. 32 osôb, ktorí boli prepustení. Takže dôvera v právny štát a v tom, že budú vynašané spravodlivé rozsudky, veď toto je jedna z ústredných otázok medzi štátom a občanom. No a je to absolútne neuveriteľná zásadná chyba ktorá sa tu stala. Som trochu šokovaný tým, nakoľko Európska komisia to neberie až tak vážne. Takže bohužiaľ sa bude musieť zase opakovať, lebo otázky to boli dosť nejasné, alebo chcem pár vecí ešte zdôrazniť. Na jednej strane že tu je, sú tie osoby, ktoré boli prepustené, ale nie len to. Ešte je tu otázka tá, koľko ľudí možno sme označili za páchateľov a tí na základe nesprávnych údajov sa nedostali za mreže. Takže toto je problém, ktorý s tým tiež súvisí. Takže prosím ešte k tomuto, keby ste nám mohli niečo povedať, Ja keď som bol tuto vo výbore, tak komisár jasne povedal, že je tu potreba mať e, legislatívu na e, otázky uchovania údajov. A ja by som sa chcela ešte raz opýtať komisie, ako tento príklad využijete alebo zohľadnite pri ďalších e, konzultáciách ohľadom potenciálnej legislatívy v tejto oblasti. Je to skutočne zásadné, a pán Brajer, súhlasím, je dôležité e, obmedziť uchovanie údajov na minimum, pretože čím viac sa údaje uchovávajú, tak tým viac sa zneužívajú, tým viac si tam bude chýb a ja si dokážem predstaviť, že takýto škandál by sa mohol sa hoci kde v Európe. A mohlo by to mať ešte oveľa väčší rozmer, oveľa viac eh, trestnoprávnych konaní, oveľa viac občanov by toho bolo zapojených. Takže chcel by som ešte k tomuto niečo počuť od komisie konkrétne, aké dôsledky z tohto vyvodíte pre budúcu európsku legislatívu, no a nakoľko budú informované aj ostatné členské štáty, tak aby sa im nestalo to isté. Dobre, teraz pán Kofod, máte slovo. Tak for det, formand. Og øh, tak. Ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať aj pánu Lundovi, pánu Sambergovi, dvom rečníkom za to, že prišli do nášho výboru, aby nám vysvetlili všetko, čo vedia o toto prípade. Skutočne tento prípad otriasol mnohými časami danskej spoločnosti, ale ja si hovorím, nuž neexistuje až toľko systémov, kde by boli ľudia takí čestní, že by si priznali, že sa stala chyba a um, zistovali by, ako sa to stalo a čo ďalej robiť. Takže ja uznávam, že často minister spravodlivosti, musel chodiť do danského parlamentu a zodpovedať sa vo výbore pre právne otázky a vysvetľovať, ako sa mohlo sa to, čo sa stalo. To si myslím, že je pozitívne. Ešte ďalšia vec teraz. Na čo budeme uchovávať údajov a na čo ich umož- umožníme využívanie zo strany orgánov. Tak to je politická otázka, ale chcem sa opýtať niečo riaditeľa e, policie. Do akej miery týchto trestných e, otázkach boli používané e, napríklad tieto e, údaje, telekomunikačné údaje. Mám pocit, že to veľmi často používa, že to má obrovský význam v trestnoprávnych otázkach, takže bolo by predsa len dobre dozvedieť sa, ako často sa využívajú, aký je rozmer ich využívania Nemôžeme dať e, e, policii do rúk nejaký nástroj bez toho, že by sme si správne uvedomili, aký je jeho rozsah. Dobre, ďakujem ešte raz. Máme ešte 15 minút, takže e, navrhujem, aby sme si vypočuli e, teraz e, odpovede. E, slovo dostane pán Lund a potom pán Kristian Wiese Svanberg, ktorý bude zastupovať Dánsku národnú policiu, ale možno by sme si mohli vypočuť stanovisko komisie, ak je prítomná v miestnosti a prezentovať pozíciu komisie k tomuto bodu ste ochotní sa vyjadriť k tejto otázke? Ďakujem veľmi pekne eh, za túto otázku. Budem sa snažiť eh, zareagovať eh, na vaše otázky čo najlepšie. Hlavne k tomu, že ste teda nedostali odpoveď zo strany komisie. Ospravedlňujem sa za to. Boli sme informovaní, že dostanete odpoveď vraj zajtra, teda 22. A dôvodom je e, zmena komisie, e, preto veľa otázok bolo zablokovaných, nesúvisí to teraz s touto konkrétnou e, otázkou. No a ďalšia vec, e, my máme tiež veľké obavy v súvislosti s touto otázkou. Samozrejme ako e, komisia máme veľké obavy, že k tomuto došlo. Akurát si nemyslíme, že my ako komisia by sme sa mali zaoberať konkrétnymi dôsledkami e, tohto, lebo to súvisí s orgánmi pre ochranu údajov v danej krajine, aby sa zaoberali týmito systémami, IT systémami a jednoducho zabezpečili súlad s pravidlami na ochranu osobných údajov. Takže my ako komisia nie sme kompetentní konať v tejto konkrétnej situácii, e, ku ktorej došlo v Dánsku. Mnohí z vás spomenuli túto novú e, legislatívu o e, zachytávaní údajov. E, komisia nerozhodla o tom, že by sa takáto legislatíva mala pripravať alebo navrhovať. V júni minulého roku nás rada požiadala, aby sme zrealizovali štúdiu v tejto oblasti s externou firmou. Tá práve začala, ale nepracujeme na žiadnom legislatívnom návrhu Takže nemôžeme eh, nič tomu povedať, ale samozrejme, ak v budúcnosti by sme tak eh, urobili, tak otázka bezpečnosti, integrity a kvality údajov určite bude prítomná v tejto eh, legislatíve. Je to niečo, čo určite nebudeme prehliadať. Určite sa musíme na tento príklad pozrieť zblízka a poučiť sa z neho. Ďalšia vec, ktorú by sme chceli povedať v tomto špecifickom dánskom prípade, Eh, chceme tiež povedať, že Dánsko vyriešilo tento prípad veľmi seriózne a pristupovalo teda vhodne k tomu eh, eh, priznalo, že k tomu došlo. Jednotlivé kroky popísali presne naši dánsky kolegovia, čo teda ukazuje, že tu bola snaha nápravu. No a posledná vec z mojej strany, pokiaľ ide o výmenu údajov s ostatnými členskými e, e, štátmi týchto chybných, e, nepresných údajov podľa teda smernice o ochrany údajov kontrolór údajov, v tomto prípade teda dánska policia, pravdepodobne by mal eh, informovať všetkých eh, príjemcov v prípade, že tieto údaje boli eh, postupené ďalej o tom, že boli nesprávne ne, alebo nedostatočujúce ich kvality, takže je to na dánskej policii informovať ostatných príjemcov v iných členských štátoch alebo v tretich krajinách, ktorí tieto údaje dostali. to nie je niečo, e, na čo, e, čo by sme mohli zodpovedať my. Ďakujem. A, a teraz už dostáva slovo naspäť pán Lund, aby sa reagoval na otázky, ktoré mu boli položené. Ďakujem veľmi pekne. Ano, tie špecific, najšpecifickejšie otázky e, smerovali e, danskej polícii. Ja môžem byť dosť e, stručný osobne musím povedať, že som bol tiež veľmi pre, prekvapený týmto prípadom. Údaje, k ktorým teda e, pristupovala komisia, a teda občania, ktorí e, pristupovali k svojim osobným e, údajom a ktorých údaje boli teda operátormi zadržané. Ehm, videli, že tieto, tieto údaje sú niekedy v neštrukturovanej forme, ale policia e, hovorí, že tieto údaje sú veľmi dôležité pre policajné vyšetrovanie, takže im je, som naozaj prekvapený, že takto neadekvátne bolo narábané s týmito e, údajmi. E, čo sa stalo, sa stalo. Dánska vláda prijala kroky, ktoré sú určite pozitívne má záujem na tom, aby dodržiavala legislatívu v oblasti teda eh, uchovania údajov a teda je nutné pracovať smerom na eh, znovu nastolení eh, dôvery v telekomunikačné údaje. Ale problém a riziko chýb tu ostáva, pretrváva a treba to mať teda na pamäti E, pri všetkých iniciatívach v tejto oblasti, či už na národnej alebo európskej úrovni. Ďakujem. Pán Vize Svanberg, ďakujem pekne, pán predseda. Budem sa snažiť byť čo najjasnejší. E, prvá e, vec zareaguje na viacero otázok, ktoré tu zaznelo. Myslím si, že dôležité, aby som zdôraznil, že momentálne prechádzame všetkými prípadmi, ktoré, e, e, kde toto potenciálne mohlo ovplyvniť e, výsledok jednotlivých prípadov. Toto ešte stále prebieha, ale doteraz sme neidentifikovali žiaden z prípadov, kde by táto chyba viedla k nesprávnemu rozhodnutiu súdu. Takže my sme prešli individuálne, manuálne, s vyšetrovateľmi, IT expertami, s prokurátorom, každým individuálnym prípadom, prechádzame nimi, ale zatiaľ e, sme neprišli na to, že by, sa, e, že by teda bol ovplyvnený e, nejaký vlastne záver súdu z tohto dôvodu. Takže zatiaľ žiaden z týchto prípadov, ktoré sme zhodnotili, tam nedošlo k nesprávnemu odsúdeniu. V tomto kontexte treba povedať, že tieto chyby e, sú e, spôsobené tým e, veľkým objemom údajov, ktoré sú zbierané. Keď vyšetrujete, teraz zbierate veľký objem údajov, nie je to nutné, že tie údaje, ktoré boli vlastne chybné, mali nejakú relevantnosť v danom e, e, trestnom čine, takže nejako to nemuselo e, byť spojené s niekým, ktorý bol vyšetrený. Takže dúfam, že toto trošku objasňuje tie otázky, ktoré E, boli položené. Zatiaľ teda neboli e, identifikované žiadne prípady, e, kde by došlo k nesprávnym rozhodnutiam. A pokiaľ ide o tento počet ľudí, ktorí boli prepustení z väzenia, to bolo asociované s tým moratóriom, ktoré som spomenul, týmto dvojmesačným moratóriom, kedy sa rozhodlo, že sa už nebudú vôbec používať tieto údaje v žiadnom prebiehajúcom prípade. Takže tí, ktorí boli zadržiavaní, boli prepustení v dôsledku zásady právneho štátu. Bolo teda dôležité, aby sme posúvali obozretne, takže tí, ktorí um, boli zadržaní, um, boli uh, z tohto dôvodu prepustení. Teraz je uh, ale moratórium už prerušené, teraz je opäť možné používať tieto uh, údaje aj za účelom zadržania, aj teda stíhania. My sme sa e, len e, snažili zabezpečiť, e, že nikto nie je zadržiavaný teda neprávom. Additional questions. Um, I will, I will choose to not address uh, the, the question of Clearview. I, I... Um, uh, potom to bola jedna otázka, na ktorú žiaľ nemôžem odpovedať. Nie je to v mojom mandáte či tieto prípady sa mohli, e, e, či sa tomuto mohli e, vyhnúť, keby sme nemuseli uplatňovať príslušnú legislatívu, to je tiež politickej povahy. A pokiaľ ide o tretie krajiny, tie krajiny, ktoré nás kontaktovali, tie sme samozrejme informovali o povahe tohto prípadu Takže každý, kto nás kontaktoval, eh, eh, dostal od nás informácie a takisto eh, akúkoľvek agentúru alebo orgán, ktorý nás kontaktuje, budeme vlastne informovať, poskytneme bližšie informácie. No a pokiaľ ide o počet prípadov, kde sme používali tieto zadržené údaje, toto ukazuje, že vlastne v, v že tu ide o viac než 10 tisíc prípadov od roku 2012, e, takže to viacero tisíc ročne z tohto e, vyplýva, kedy sa využívajú telekomunikačné e, údaje a ide teraz samozrejme o stíhanie závažných trestných činov. Vidím dve ruky, ktoré sa zdvihli. Prosím, buďte struční, lebo nemáme už dosť času. Pani Infeld, povedali ste, že ste notifikovali všetky krajiny, s ktorými ste zdieľali vaše údaje, ktorým ste postupili vaše údaje. Pochopila som to správne. Pretože teraz, keď ste si uvedomili možné rizika, som si istá, že dánska policia využíva tiež údaje, ktoré dostane od ostatných krajín. Pýtate sa niekedy, aké spolahlivé sú tieto údaje? Máte teraz už trochu pochybnosti? Neviem, či je možné vyvodzovať tu nejaké dôsledky eh, z tohto nášho prípadu, či ostatné krajiny môžu mať podobné problémy. Nemôžem sa k tomuto vôbec vyjadriť. Ale samozrejme, pokiaľ ide o, o teda tie prípady, ktoré sme identifikovali, tak sme si všimli, eh, že eh, tu boli prípady, keď sme spolupracovali s so tými krajinami. Samozrejme, informovali by sme ich, ale Zatiaľ sme neidentifikovali prípady, kde by e, vlastne došlo k nesprávnym rozhodnutiam súdov, ak by nejaká krajina chcela viesť s nami dialog o týchto údajoch. Samozrejme, samozrejme my budeme s nimi e, plne kooperovať. A pán Brajer, chcete tiež zareagovať veľmi stručne, prosím. Ak som správne pochopil odpoveď komisie, povedali, že e, e, v rámci e, ochrany údajov je vašou povinnosťou aktívne informovať všetkých príjemcov o všetkých údajoch, ktoré mohli byť nesprávne. Ale pochopil som vás správne, že ste povedali, že ste v dialogu iba s vládmi, s krajinami, ktoré vás aktívne kontaktovali, alebo vy ste vyvinuli iniciatívu všetkých recipient týchto, týchto, tejto komunikácie informovať. Môžem to špecificky e, popísať vlastne do, e, iba keď e, vlastne prídeme na to, že niekde došlo k chybe, budeme vlastne kontaktovať tieto ostatné krajiny. Ale ako som povedal, táto práca ešte stále prebieha, takže ešte budeme hodnotiť, či je tu potreba niekoho notifikovať, či je to relevantné v danom e, prípade. Toto práve je súčasťou tej práce, ktorá ešte u nás prebieha. Ďakujem. Myslím, že to je e, všetko k tomuto bodu nášho e, programu. Skončili sme presne včas. Máme ešte stále jednu hodinu času pre nasledujúci bod na našom programe. Bude to alebo s zatvorenými e, dverami e, e, rokovania súvisiace s dohodou medzi EÚ a USA o cezhraničnom prístupe k elektronickým dôkazom v justičnej spolupráci v trestnoprávnych otázkach, prezentácia komisie. Keďže to teda bude zatvorenými dverami, chcem členovia, poradcovia politických skupín, asistenti, Ehm, predseda, podpredsedovia, eh, koordinátori, eh, spravodajcovia, tieňoví spravodajcovia, eh, zástupcovia vlastne generálneho tajomníka, zástupcovia rady a komisie môžu ostať v miestnosti, ostatní tých by som poprosila, aby miestnosti opustili. Teraz už ale môžeme začať. Ja ďakujem ešte raz našim hosťom, ktorí u nás boli. Ďakujem.